Je tu písomné prehlásenie číslo 0068 Romano 2010. Predkladajú poslanci POK, Brepels, Silvio Bužoj, Žolajnen a Alois Peterle. Ide o boj proti rakovine v EÚ a sú tu podpisy väčšiny poslancov Európskeho parlamentu. Takže toto písomné prehlásenie v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku bude zaslané svojim adresátom a zverejnené e, v zápisnici tohto zasadnutia. A myslím, že pán Pok sa hlasil slovo. Nech sa páči. Vážne pán predseda, milí kolegovia, Viem, že chceme začať e, hlasovanie, ale e, v mene všetkých kolegov, ktorí to podpísali, pani Brepos Luson, pán Peter Lajnen a v svojom mene by som vám chcel všetkým poďakovať za podporu tohto písomného e, vyhlásenia o boju proti kolorektorálnemu rakovine. Získali sme veľkú väčšinu, ktorá preukazuje, že táto záležitosť je mimoriadne dôležitá a nepôjde iba o jeden krok, ale o širšiu, e, e, e, širšie hnutie, ktoré cieľom je celá Európska únie. Ďakujem za podporu. Ďakujem pekne, pán Pok. Blahoželám vám. Takže ešte písomný návrh 0075 lomeno 2009 predkladajú Quadras, Hughes,